Teraz by sme začali naše zasadnutie. Máme nový bod programu, to je vyhlásenie komisie rozsudok Európskeho súdneho dvora z 8. apríla ohľadne uchovávania údajov. Najprv chcem požiadať komisárku o slovo. E- dámy a páni, dobrý večer. Ďakujem za túto príležitosť eh, hovoriť o eh, rozsudku súdneho dvora spred pár dní. Komisia e, víta, že súd dal jasno do platnosti smernice o uchovaní údajov. Toto rozhodnutie všeobecne potvrdzuje niektoré z kľúčových e, záverov hodnotenia komisie z 2017. o plnení tejto e, smernice a možnosti prediskutovať to so výberom LIVE. Súd rozhodol, že smernica o uchovaní údajov neplní princíp proporčnosti a mala eh, poskytnúť viacej eh, zábezpek. Ďalšie témy, ktoré súd eh, otvoril, sú prístup zo strany národných orgánov, definícia vážnej trestnej činnosti a údaje bezpečnosti údajov, opatrenia bezpečnosti údajov a tiež lehotovo uchovania a miesto uloženia údajov a tiež potreba rozlišovať medzi jednotlivcami podľa toho, ako sú blízko k mm, podozrivým osobám a správa hodnotenia komisie tiež e, poukazuje na niektoré z týchto vecí. Zároveň e, súd sa domnieva, že uchovanie údajov ako také nemá negatívny vplyv na e, plnenie základného práva, ale súd zvrazňuje potrebu rešpektovať princíp proporčnosti a ustanovuje prísne podmienky, aby tomu tak bolo. Tiež si uvedomuje, že niektoré z obmedzenie základných práv e, môže byť odvodnené e, v opravnených e, prípadoch, ako napríklad boj proti vážnej trestnej činnosti. Komisia začala skúmať, či je potrebné dať nový zákonodárny návrh a toto bude úlohou budúcej komisie. Tento rozsudok samozrejme zdôrazňuje potrebu rýchleho prijatia reformy ochrany údajov a osobitne aj návrh smernice, ktorá reaguje na oblasť e, vymáhania zákona. Teraz pán Weber má slovo. E, vážený pán predseda, pani Kosiarka, dámy a páni, Najprv e, k rozsudku. Rozsudok Európskeho súdneho dvoru ukázal, že um, politika rozhoduje, a to je správne, aj e, Európska rada ministrov, ale e, e, Európsky súdny dvor nás kontroluje, a to je správne, a to je dôležité, aby sme my boli podrobní kontrole Európskeho súdneho dvora a um, základné práv našich um, obyvateľov sú chránené zo strany súdna dvora a my nie sme mu nadradení. A toto je pozitívny signál, že tomu tak ja, ja chcem to ako poslanec zvrazniť. Aj národné súdy by mali vidieť tento signál osobitne v súvislosti s nemeckým ústavným súdom v Karlsruhe je to pozitívny signál, že e, právna štátnosť v Európe je funkčná a tiež tento E, rozsudok e, odkazuje na hodnotu e, charty základných práv, ktorú sme prijali z Lisabonskou zmluvou a my ako poslanci sme mali byť hrdí na tento sumár základných práv človeka. Vlastné právo na ochranu osobných údajov je tam tiež upravené aj sloboda náboženstva a myslenia a my môžeme byť hrdí na tento katalóg hodnot. Napriek tomu, kolegyne, kolegovia, stále existuje veľký problém a tento problém e, znamená, že aj e, v Európe. E, Európa je podrobená tlaku teroru a že teror nezmizol zo sveta, ale žiaľ stále existuje, stále ešte je veľa mŕtvych, aj v Európe bolo veľa mŕtvych a s tým sú spojené osudy a rodiny, ktoré boli zničené a občan ma, štát má tiež úlohu občanov pred týmto terorom chrániť. A e, preto e, ešte chcem e, v mene frakcie PP jasne povedať, že teror stále existuje a tá hrozba tu je a teror teraz, ako aj v minulých rokoch, využíva všetky technické možnosti. Vieme, že bomba v Madride bola odpalená cez mobilný telefón a preto štát nesmie byť bezbranný a e, vypovede Europolu k tomu v mojom štáte Nemecku a vypovede e, Spolkového kriminálneho úradu jasne hovoria, že potrebujeme bojovať e, proti teru a organizovanej trestnej činnosti, ale to potrebujeme údaje o spojení a to sú stále dôležité informácie a preto si myslíme, že je nutné, aby sme sa podielali na toto prehodnotenie. Európsky súdny dvor jasne povedal, že potrebujeme ukladať e, údaje o e, hovoroch a preto žiadam komisiu, aby v nasledujúcich dňoch predlžila nový e, návrh na stôl, ktorá, ktorý bude zohľadňovať vyjadrenie Európskeho súdneho dvora. Maximálna doba ukladania údajov môže byť e, uložená, potrebujeme spoločné minimálne lehoty e, ukladania údajov a potrebujeme tiež definície, že e, v akých druhoch trestnej činnosti dávame prístup k tým údajom, to znamená mm, ohraničenie druhov trestnej činnosti a tiež potrebujeme možnosť, aby sudca mal k ním prístup. Preto žiadam komisárku, úradujúca komisia bude do októbra v úrade a preto úradujúci komisári e, nezmiznú s vládnou kampaňou, ale budú ďalej plniť svoje úlohy v Bruseli, takže prosím komisiu, aby a, e, prebežne pracovala na novému návrhu, aby predložila ho na stôl a chcem ešte povedať, že prečo je nutný nový návrh. Nemáme e, stav, ktorý bol, e, by bol bez úpravy a bez pravidel národné. Zákony stále ostávajú v platnosti a kto chce chrániť práva a slobody občanov musí tiež zabezpečiť, aby e, bol celoeurópsky rámec jeho ochrany, pretože ináč e, bude e, národ na divoký rast. Každý štát bude svoj vlastný štandard uplatňovať a to nemôže byť v záujme európskych základných práv a ich ochrany a preto my rešpektujeme základné práva, my si vážime rozsudok súdneho dvora, ale potrebujeme tiež nástroje, aby štát nebol bezbranný a slepý v tomto. Ďakujem, pán Weber. Akceptujete modrú kartu od pána Marfio? Thanks, President. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že akceptujete modrú kartu. Viem, že e, ste povedali, že teror je užitočný nástroj. A chcem sa spýtať, či teror je užitočný nástroj pre vašu skupinu, pre komisiu a pre všetkých tých v Európe, ktorí e, chcú e, podkopovať e, demokratické práva ľudí a um, práva na súkromie a chcú používať vojnu s terorom ako zámienku, aby tak činili. Lieber Kollege, niemand missbraucht. Vážený kolega, nikto nezneužíva teror ako argument, aby tu niečo presadil, ale je to rovnako nesprávne ako E, kolegovia e, ako v vašom prípade, e, ignorujú prípade teroru a nediskutujú o tom, ako nájsť teroristov a ako zabezpečiť ochranu našich občanov pred nimi. Mm, obe veci sú pre PP dôležité. Aj ochrana základných práv, aj boj proti teroru. Floor, uh, Teraz chcem dať slovo pani Intveld. Oh, sorry. Uh, Mr. Moraes for two and a half minutes. I don't mind being confused with Mrs. Uh, Možno ste si ma popletli s pani Intveld, e, no chcem povedať pár e, vecí v mene skupiny SAD. Ak mi chcete povedať, e, venovať pozornosť e, Smernica o ochrane údajov e, o uchovaní bola prijatá v ťažkom čase a vidíme, že je ďaleko stiahla a tiež e, my sme ju prejeli v čase e, teroristických činov, ale nielen preto je tento rostok dôležitý. Mnohé z týchto vecí existovali v tom čase a boli napravené a musíme si to uvedomiť. E, my si to uvedomujeme. Eh, rozsudok Európskeho súdneho dvora si uvedomuje, že terajšia smernica netrafila správnu rovnahu medzi ochranou občanov pred vážnou trestnou činnosťou a ochranou ich základných práv v digitálnej dobe, keď e, sa zabezpečuje, že uchovanie údajov vždy je primárne riziko. Toto rozhodnutie hovorí, že stále sa môžu uchovať údaje a by sme mohli riešiť bezpečnosť a teroristické rizika. Ale nemôžeme zbierať hromadné údaje, ako sme to robili e, v dobe pred Snowdenom a to je veľmi dôležité pravidlá o e, ukladaní údajov e, nesplnili e, ten základné kritérium pre ochranu základných práv a um, preto um, tento rozsudok je taký dôležitý. Uh, v ére po Snowdenovi uh, toto uh, rozhodnutie um, zabraňuje uh, masívnemu špehovaniu ľudí, uh, pretože uh, je to v rozpore s zákonom uh, chartou zákonných práv na súkromie a um, akékoľvek uh, jej porozenie musí uh, byť uh, upravené, vrátane definície uh, vážneho trestného činnosti a účelu od uchádzania údajov. A po e, tomto rozhodnutí teraz sa sústredí otázky na to, čo sa stane ďalej. Možno pre Európsky parlament je to príležitosť e, zdôraziť e, pred Európskou radou dôležitosť dohnúť sa na e, texte o ochrane údajov a hlavne e, vo veci e, orgánov činných trestných konaní. Parlament predložil svoje stanovisko a ďalší krok v tejto rozprave bude dokončenie týchto predpisov. E, my e, sme toto sledovali od odhalení Snowdena a pod, po vyšetrovaní vo výbore Libe, ale teraz v parlamente opäť vyzývame radu, aby uznala dôležitosť e, tohoto legislatívneho balíka, aby rýchlo e, začal viesť e, rokovania, aby e, naplnila e, toto rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Teraz pani Intveld. Uh, Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem vás upozorniť na to, že keďže rada je um, neprítomná, ako tomu času tak býva, myslím si, že to je uh, eh, zle, pretože rada v 2005 tlačila na túto silňu, aby uh, rýchlo prijala uh, predpisy za krátku dobu a vidíme výsledky toho teraz. Bolo to zlá legislatíva, zlé predpisy a nechcem to povedať ako jedna z tých, ktorí hlasovali proti tomuto e, zákonodarnom balíku, že ja som vám to hovorila, no hovorila som vám to. No možno by sme sa mali poučiť, že nemala e, by to byť úlohou e, súdov, aby napravili to, čo my sme hovorili. Mali by sme príjmať právne zdravú politiku a to je zodpovednosť nás ako politikov a nielen politiku, ktorá je politicky potrebná, ale musí byť aj právne zdravá. Myslím, pán Weber, že vaša výzva pre novú o ochrane a uchovaní údajov je trošku predčasná, pretože dnes sa obratíme na národné zákony. Chcem povedať, že my e, čakáme na ozajstné hodnotenie už roky a členské štáty dodnes úplne zlyhali a nedokázali poskytnúť e, žiadne e, dôkazy o tom, že toto by náš svet urobil bezpečnejším a preto táto hromadné uchovanie údajov súdy považujú za neprimerané. Teraz k dopadu toho najprv by som si rád vypočula hodnotenie komisie a tiež by som rada vedela, že či hodnotenie zo strany komisie je jednohlasné. Hodnotenie eh, na dopad eh, na eh, národné zákony. Zjavne tieto nie sú automaticky schválované, no keď súd povedal, že základy tie smernice nie sú zdravé alebo e, sú neprimerané, tak ako potom národné zákony, ktoré transponujú smericu, môžu byť uh, primerané. A čo robí komisia? Uh, začnete uh, vy, preveráte uh, na konanie pre porušenie uh, predpisov, ak členské štáty uh, odmietnú uh, zrušiť národné zákony. napríklad v Holandsku, kde máme ani ústavný súd, ktorý mal preveriť ústavnosť národného zákona. Viete si predstaviť, že e, národné e, zákony o mm, uchovaní údajov e, ostanú v platnosti, ak údaje, ktoré sa zbierajú ako v rámci národných zákonov zbiera Europol. Čo to znamená? Že aj Europol potom porušuje zákon. A čo keď telekomunikačná firma jednoducho odmietne zbierať a ukladať údaje podľa národných zákonov? Tiež by som rada vedela, e, čo, aká komisia si myslí, sú dôsledky na ďalšie programy e, pre hromadné ukladanie údajov, ako napríklad PNR, SWIFT, Eurodac a SPZ a ďalšie. Európska komisia teraz e, financuje vytvorenie národných systémov pre uloženie PNR v 14 členských štátoch. Súhlasí komisia, že toto financovanie je potom asi nezákonné a nakoniec komisia pánovi Weberovi Áno, my e, chceme, aby naši ľudia boli aj ďalej bezpečí, ale to s účinnými zákonmi. My nemáme e, žiadny dôkaz o účinnosti e, ukladania údajov. Takže bude komisia uvažovať o úplne e, novom prístupe, ktorý e, má e, menej e, vlezle a e, dômyselnejšie spôsoby, ako e, to zabezpečiť. Ďakujem. E, pani Intvalto. akceptujete modrú kartu od pána Webera?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 Zunächst ich habe... Äh, Pani kolegyňa, mm, v prvom rade ja e, objem, že som e, vtedy e, hlasoval za to a e, ja si stojím za svojím slovom a ja si myslím, že tá smerica je e, správna, potrebuje novú rovnováhu v práci, ale otázka na vás je, že ak nedostaneme žiadny nový e, návrh od komisie, vy ste sa nevyjadrili, či ho chcete alebo nechcete, ale ak nedostaneme nový návrh od komisie, tak potom bude mať e, budenie národných predpisov na divoko, napríklad preto v Británii. E, hovoria, že chcú mať e, menej ochranné údajov. A preto e, sa pýtam, že či chcete, aby e, bol nový návrh komisie, aby sa naplnil ten rozsudok trestne súdneho dvora, alebo nie? The opposite. ja si myslím, že problém je opačný. Ja si myslím, že nepriateľné, že členské štáty nezrušia svoje národné zákony, ak tieto jasne porušujú zákonné práva. Ja myslím, že vy navrhujete práne politiky. Takže áno, my chceme, aby naši ľudia boli bezpečí a preto, opakujem, ako som povedal, ehm, máme zákony, ktoré pomáhajú ehm, tomu, aby sme ehm, udržali bezpečnosť našich ľudí a preto chcem prvé e, dôkazy o tom, či to pomohlo, pán Weber. A ja e, sa pýtam komisie, či komisia predloží návrhy s úplne novým prístupom. Môžeme mať e, dvomyselné zákony, ktoré budú chrániť našich ľudí a tiež rešpektovať základné práva. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ide pani Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Posledných 10 rokov sa zvýši hlad za veľkými údajmi a nedá sa viesť racionálny rozhovor s policiou, politikmi a ďalšími o práve na zachovanie všetkého o každom. A rozsudok Európskeho dvora, súdneho dvora to jasne hovorí, že takýto zákon, ktorý máme v EÚ, nikdy nemal byť všetky e, zákony o masovom monitorovaní údajov treba prehodnotiť. Myslím si, že spolu s Austráliou, s Kanadou, Južnou Kóreou a želaním komisie a členských štátov, ako aj môjho, krajného, môjho vlastného štátu, vidíme želanie všetkých, ktorí chcú mať vlastné zákony. A potom zoberme si SWIFT. Žiadam Europol, aby teraz prestal s o odovzdávaním údajov našich e, transakcií v bankách na Spojené štáty. Je to nezákonné. Je nezákonné kopírovať internetovú komunikáciu. To nie je možné. Aj tajné služby e, sa musia dodržiavať základné ľudské práva. Takéto uchovávanie údajov nie je správne, nie je dobre upravované. Treba to riešiť inak a rýchlo. E, Môžeme zmeniť sledovacie metódy a môžeme pracovať na tom, ako s tým pracovať. Jedno je isté, ak budeme čakať na naše vlády, čakáme až do konca. A e, náš štátny tajomník potrebuje 8 týždňov na to. Ja vyzývam všetky telekomunikačné firmy, aby teraz prestali posielať informácie o nás ich mailoch a telefónoch. Naše vlády nám e, nechcú v tomto pomôcť a my musíme byť občiansky neposlušní. Ak to vy neurobíte, tak budú to občania, ktorí budú neposlušní. Ďakujem súdnemu dvoru za ochranu súkromia a za vyhlásenie boja strachu. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani Ernstovej. Rozsudok súdneho dvora k uchovávaní údajov je ten najdôležitejší rozsudok na upevnenie práv občanov EÚ hovorí, ukazuje, že charta základných práv funguje a je to dôkaz, že sa opraví na európskej úrovni bojovať za práva občanov. Za svoju politickú skupinu sa chcem poďakovať všetkým aktivistom z e, Rakúska, Nemecka, Írska a celej Európy, ktorí presadili túto žalobu. Tento rozsudok E, prekonáva všetky rozsudky ochrane údajov, vrátanie rozsudkov ústavných súdov. Línia je jasná, retroaktívna a už neexistuje tento právny predpis. Právny predpis je neplatný a preto sa už nemôže ani reformovať. Súdny dvor jasne hovorí, že žiaden nemôže použiť žiaden cieľ, ktorý slúži blahu verejnosti na to, aby uchovával údaje, pretože je to zásah do základných práv takmer celého európskeho obyvateľstva. Nevidíme tu jasnú väzbu medzi uchovávanými údajmi a ohrozením verejnej bezpečnosti, pretože takéto údaje sa môžu obmedzovať len na potrebné minimum. Preto my žiadame ukončenie tejto bezpečnostnej, tohto bezpečnostného šialenstva a manie uchovávania údajov. Žiadame prepracovanie všetkých e, smerníc a zastavenie platnosti právnych predpisov pre takých molochov ako Europol a podobné, Eurodac a ďalšie orgány, kde majú E, uchovávané údaje aj o osobách, ktoré sú uznané ako utečenci. To je už naozaj prehnanie všetkého. Využíme dnešnú príležitosť na to, aby sme jasne povedali, že európske PNR nebude. To musíme dneska jasne povedať. Aj v členských štátoch musí každá úprava, ktorá sa týka uchovávania údajov, prestať a tie, ktoré sú protiústavné, musia byť zrušené. Už neexistuje ani európsky právny základ. Chceme, aby komisia bola iniciatívna a aktívne vystupovala proti tým štátom, ktoré nekonajú mesiac potom, ako sme hovorili o, e, a odsúdili masové špionovanie občanov správe NSA, tak máme teraz tu potvrdenie. Vidíme, že toto patrí do ríše minulosti. Dneska máme jasnú situáciu a svojim stanoviskom môžeme naznačiť správnu cestu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Fos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka. Rozsudok súdneho dvora je dobrý, vedie k vyjasneniu situácie, ktorá hovorí o možnostiach e, uchovávania údajov, jasne ukazuje, čo sa smie a čo sa nesmie, jasne určuje hranice. Nemôžem ale len akceptovať, že jediný výsledok toho bude aj pri tejto komisii, že vlastne nebudeme mať žiaden návrh na uchovávanie údajov. To nemôžem akceptovať, pretože máme horšiu situáciu, ako bola z hľadiska ohrozenia a nemôžem akceptovať na základe týchto skutočností, že máme bezpečnostné medzery. Tie medzery existujú a tie sa, na tie sa aj správne poukazuje v celom materiáli o Swifte. Takže mali by sme uh, E, prečo by to nemalo platiť v EÚ, ale nemôžem súčasne tiež akceptovať, pretože máme síce aj právo na slobodu. V článku 6 charty EÚ základných práv sa hovorí aj o práve na slobodu a to povedal aj Európsky súdny dvor. A boj proti ťažkej kriminalite ťažkej trestnej činnosti e, slúži zachovaniu verejnej bezpečnosti ale nemôžem akceptovať takýto záver aj preto, že trestné stíhanie, ktoré je monopolom štátu, je v mnohých tisíckach prípadoch znemožnené. A to je teraz tá otázka, čo teraz chceme? Budeme mať samojustíciu v tých oblastiach, kde štát už nemôže konať a nemôže trestne stíhať? a myslím si, že aj z právneho hľadiska je závažné, ak orgány činné v trestnom stíhaní nie sú v situácii, ktorá by im umožnila realizovať trestné stíhanie v súlade s technickým rozvojom. A my ako zákonodarci sa musíme zamerať a dohodnúť na vysokej úrovni ochrany, na úrovni bezpečnosti, ktorá zodpovedá aj realite a to nemôžeme dosiahnuť bez takéhoto právneho aktu. A ide aj o dôveru našich občanov v políciu, orgány činné v trestnom konaní, celú justíciu a celý právny štát. Okrem toho nemôžem akceptovať ani taký postoj, kde ide o oprávnené záujmy obetí, ktoré tu nie sú zohľadnené. Tie obete sú nechané na pospas osudu a preto Súdny dvor poukázal na tú správnu rovnováhu, oprávnený záujem občanov na ochranu údajov a oprávnený záujem na vyšetrenie trestných činov. A ja chcem, nechcem byť v situácii, že musím vysvetľovať obetiam alebo pozostalým, prečo sme nevyužili všetky možnosti na potrestanie trestných činov. Ďakujem, pán Fos. Akceptujete modrú kartu? Áno? Troška meškáme v čase. Vzhľadom na modré karty chcem vás požiadať, aby ste hovorili len, hovorili len otázky. Nech sa páči. Vážený kolega FOS, EPP, vy naznačujete, že Európsky súdny dvor sa nestará a neuvažoval o bezpečnosti európskych občanov, Môžete nám poskytnúť, prosím, ja by som naozaj chcela počuť odpoveď na túto otázku. Môžete nám aj dať, prosím, po 8 rokoch toho, čo to žiadame, môžete nám poskytnúť dôkazy o efektívnosti masívneho uchovávania osobných údajov? To nejde len o telekomunikačné údaje, o rôzne údaje, údaje, ktoré nezabránili veľkým teroristickým útokom. Rečnička bola vypnutá. A ďalšia otázka je otázka pani Ernst. Moja otázka je rovnakého smeru. Keď si pozriete rozsudok, bod 20, 59, e, tam sa jasne hovorí, že uchovávanie, masové uchovávanie údajov tohto charakteru len v minimálnej miere bráni teroristickým činom. To som nenapísala ja, to napísali sudcovia v rozsudku. Chcete naozaj vážne tvrdiť, že trestné stíhanie a orgány činné v trestnom konaní bez takýchto údajov nedokážu pracovať? Predsa existujú aj iné spôsoby získavania údajov, aj zhromažďovania prvom rade všetky tieto komunikačné údaje nebudú k dispozícii, keď ich nemáme a potom sa už nedajú ani spätne získať, ani sa nedajú potom použiť na súde, aby sme niečo dokázali. A to je presne to, o čo tu ide. Samozrejme, že sa môže žiadať nejaké vysvetlenie alebo zlepšiť kontrola, ale ide aj o to, aby sa dalo zistiť, že kto čo spravil. Tu predsa nejde len o prevenciu, zabránenie, ale aj o trestné stíhanie činov, ku ktorým došlo a získavanie dôkazov. A pokiaľ ide o súdny dvor, tak to je úlohou súdu držať sa zákonov a základných práv a nehovoria nad rámec toho, tak ako politici nezamýšľajú sa nad tým, ako sa dá ešte niečo ďalej spraviť. My si totiž v tomto rozsudku nie sú hranice, ktoré by hovorili, kde končí hranica e, slobody individua a kde sa dajú zhromažďovať údaje. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán López Aguilar. Ďakujem, vážený pán predseda. Asi pred týždňom Európsky súdny dvor e, v Luxemburgu vyhlásil inkompatibilitu tejto smernice o uchovávaní údajov s európskym právom. I hneď ako právnik a ako predseda predseda výboru LIBE v Európskom parlamente. Pre mňa to bola vynikajúca správa. A bola to vynikajúca správa aj pre 500 miliónov Európanov, nielen zo právnych dôvodov, ale aj z politických, sociálnych a demokratických dôvodov. Právne preto, lebo e, vlastne judikatúra potvrdila svoj záväzok a odhodlanie plniť e, všetky, e, dô, všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z práv správ a zo slobody. A tento, táto smernica o prechovávaní údajov a zadržiavanie masívnym spôsobom údajov je nekompatibilné so základmi Európskej únie. A súdny dvor ako parameter e, platnosti používa chartu základných práv Európskej únie a tým potvrdil svoju e, základnú úlohu ako ústavný súd Európskej únie. A preto z hľadiska kompromisu je toto naozaj vynikajúca správa. Je to zároveň aj politický, sociálny a demokratický charakter tejto správy, pretože Európska únia e, by viedla nekonečnú, e, vedie nekonečnú diskusiu o E, riadení eura, o finančných záležitostiach a tak ďalej. A my sa nemôžeme zredukovať na monetárnu a ekonomickú časť. E, my si musíme uvedomiť, že je to aj zložka súvisiaca s ľudskými právami. A to je veľmi dôležité. A je nevyhnutné vedieť ešte pred voľbami 25. mája, že pred nami stojí úloha, aby sme lepšie zabezpečovali a garantovali práva Európanov na privátnosť a dôvernosť svojej komunikácie. A to sa týka nielen členov, ale celého parlamentu. Ďakujem. A preto prerušuje predseda a preto je nevyhnutné e, vypnutý e, mikrofón pána Lópeza Aguilar. Like... Ďakujem veľmi pekne a chcem vás požiadať, keby ste naozaj držali sa svojich časových limitov. Meškáme teraz pani Ludford. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rozsudok je milníkom v oblasti ochrany údajov a súkromia v EÚ, ako aj za jeho hranicou. A uznáva hranicu toho, čo je priateľné pri obmedzovaní slobody, pri zabezpečovaní bezpečnosti a hovoríme o tom, po celú dobu, čo som ja v Európskom parlamente, to je 15 rokov a táto problematika sa stáva stále zložitejšou, najmä v dobe online komunikácie. Ako liberálna demokratka a členka ALBE som proti e, smernici z roku 2005 v súlade s odporúčaniami mojich kolegov z ALDE a spravodajcu Alvara Kolega povedal, že je to klasický prípad e, prepierania politiky a vtedy predseda e, rady, vtedy bolo predsedníctvo Spojeného kráľovstva a vtedy náš minister vnútra Charles Clark z Labour Party nedokázal presadiť povinný systém z uchovávania údajov v britskom parlamente. My sme nemali žiaden takýto zákon v Británii a čo sa stalo? Tak to presadili cez bruselský systém a s pomocou socialistov a EPP. Bol to odporný príklad politiky, politikárčenia a E, súd teraz povedal, že hromadné zhromažďovanie údajov o každej osobe je neoprávnené ako neprimeraný zásah do súkromia ľudských práv. To ukazuje, že v roku 2005 sme, sme už správne upozorňovali na zlý vývoj. Musíme mať takú vnútroštátnu legitimitu, legislatívu, ktorá bude v súlade s týmto rozsudkom. Ak to štáty nespravia, musia sa o to postarať vnútroštátne súdy. Vlády musia dokázať chrániť svojich občanov pred závažnou trestnou činnosťou a terorizmom, ale masové zhromažďovanie údajov o osobách bez podozrenia je neprimerané a to je presne to, čo povedal súd veľké porušovanie našich práv, hromadné zhromažďovanie údajov, špehovanie našich občanov spolu s dohľadom bez zodpovednosti, s nedostatočným dozorom nemožno jednoducho odôvodniť bojom proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Nemôžete sa na odvolávať len na boj proti zločincom a teroristom, keď chcete neprimerane obmedzovať slobodu. A ja viem, že súd konkrétne kritizoval nedostatok, absenciu súdneho príkazu e, pre prístup k uchovávaným údajom. Takže súd jednoznačne povedal, že ľudské práva a súkromie sú ochranou pred e, e, plošným uchovávaním údajov a je to, dúfam, koniec e, desaťročia, ktoré sme teraz dosiahli, e, kde sa takto e, nekriticky sromažďovali údaje a že nastane doba s väčšou kontrolou a prehľadnosťou. Hovorím tu napríklad o dohodách PNR a SWIFT. Ja si myslím, že môžeme byť hrdí aj na to, čo urobil Európsky parlament v tejto oblasti, keď spochybňoval a vyšetroval postupy pri, pri masovom zhromažďovaní údajov My žiadame odpovede na ťažké otázky. Telefón bol vypnutý a teraz dávam slovo pani Lunačekovej. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka, dámy a páni. Rozhodnutie z 8. apríla spred niekoľkých dní Európskeho súdneho dvora je niečo také ako oslobodenie občanov na tomto kontinente, miliónov občanov tohto sveta diela. Európsky súdny dvor, ako už moja kolegyňa Judica Argentíny povedala, rozhodol proti strachu a zastrašovaniu a za základné práva. A za to sa mu treba poďakovať. Ja chcem povedať niečo z dejín, prečo tento kameň sa pohol a začal valiť. Na začiatku roka 2012 moji kolegovia z parlamentu za zelených, eh, pán Steinhauser spolu, sa rozhodol pri uchovávaní údajov obratiť na eh, Rakúsky ústavný súd a žalovať proti tejto legislatíve. Trvalo to niekoľko mesiacov, Vyzbieralo sa vyše 11 tisíc podpisov vrátane môjho. Je to najväčšia ústavná žaloba v Rakúsku. Rakúsky ústavný súd potom pripustil túto žalobu a táto žaloba vychádzala z tých vecí, o ktorých sa tu dnes hovorí, a síce zásah do e, základných práv bez toho, aby, boli, aby prostriedky zodpovedali cieľu, to je boj proti ťažkej trest, závažnej trestnej činnosti a e, terorizmu. Predsa e, to, aj keď sa e, keď sú jednotlivé prípady, ktoré majú pozitívny výsledok z tohto, nezodpovedá to miere. Je to veľký zásah do súkromia, ktorý je v nepomere k výsledku. Som veľmi rada, že, Európsky, že Rakúsky súdny dvor sa obrátil na Európsky súdny dvor a podporil a Európsky súdny dvor nás podporil a povedal, že je to nepomere a neefektívne tento rozsudok jasne ukazuje, že takéto hromadné zhromažďovanie údajov a vnútroštátne zákony musia byť zrušené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani Berger. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Smernica, ktorú súdny dvor v apríli anuloval, bola prijatá po londýnskych a madridských atentátoch v roku 2005. E, boj proti organizovanému zločinu si potrebuje isté opatrenia na ochranu občanov, ale nie za každú cenu. Súdny dvor poukázal na to, že e, zákonodarcovia musia rešpektovať základné ľudské práva a najmä aj princíp proporcionality. Táto smernica e, nastavila disproporcionálne opatrenia pre poskytovateľov telekomunikačných služieb, e, internetu a tak ďalej. Museli sledovať pôvod, adresáta, dátum, trvanie, technológie používané pri komunikácii a tak ďalej. Teda to je masové sledovanie, ktoré sa e, vytvorilo a my sme pri E, vyšetrovacom výbore skonštatovali, že toto nie je dobrá metóda. Iba cielený e, prístup je efektívny, hovoria skúsenosti a práve preto sa my snažíme nájsť e, správny spôsob. Mimovládne organizácii zdôrazňovali a upozorňovali pri transpozícii do národných zákonodarstiev a aké rozdiely z týchto dôvodov boli pri transpozícii v niektorých členských štátoch. Niektoré členské štáty ich považovali na, za nekompatibilné so svojimi ústavami. E, bolo to bol to vážny zásah e, do osobných práv, do ochrany osobných údajov. E, šírka týchto zbieraných údajov skutočne bola nesmierna Súd iba e, súhlasil s tým, čo sme tu my opakovali neúnavne. Členské štáty, ktoré e, transponovali túto smernicu, musia jej platnosť pozastaviť a tá musí byť e, na úrovni rozsudku súdneho dvora. V niektorých oblastiach, najmä v ekonomickej, treba sledovať judikatúru súdneho dvora. Rovnakým spôsobom nie len v oblasti ľudských práv. E, verím, že e, týmto sa skončia represívne opatrenia a ktoré už niekoľko rokov sa aplikujú. PNR, SEFAR a tak ďalej Všetky medzinárodné dohody v tejto oblasti musia byť pozastavené práve tak, ako aj legislatíva EÚ, ktorá e, ide proti týmto právam. Členské štáty musia byť koherentné pri svojich činoch a pri svojich rečiach. E, európske občania to vítajú, oni potrebujú, aby európske hodnoty boli rešpektované a my dúfame, že týmto smerom budeme naďalej kráčať. Ďakujem a teraz pán Kelly. Uh, um, myslím, uh, že uh, bez ohľadu na to, či ostatní ľudia boli za alebo proti tejto smernici, myslím, že musíme si uvedomiť, že súd to nezávislo posúdil a um, dospel k rozsudku, ktorý by sme mali privítať a zohľadniť a to aj vďaka um, Digital Ireland, ktorý to Ehm, predložil ústavnému súdu a myslím si, že nikto by nemal eh, sa nad tým rozčilovať, pretože eh, prvý bod k tomu, čo chceme dosiahnuť, je, že chceme zabezpečiť, aby boli zachované základné práva ľudí a pre všetkým v Európskej únii, pretože vždy hovoríme o potrebe, aby sme ich mali na celom svete a keď eh, toto, tento rozsudok nám hovorí, že boj proti e, vážnej trestnej činnosti a e, za e, bezpečnosť verejnosti. Súd sa domnieva, že pri boj za uchovanie údajov toto nie je primerané a tiež táto smernica vážne zasahuje do základných práv, o ktoré tu ide a toto nie je dostatočne zapísané a e, upravené, aby e, sa to medzovalo na to, čo je nutne potrebné. A e, preto chceme zabezpečiť, že toto nebude zachádzať za hranice a že stále viac ľudí bude mať vedomosti a istotu o tom, že ich údaje sú bezpečné a že robia všetko, orgány podľa toho, čo vyžaduje súd. A o to sa musíme zasadiť teraz. Ďakujem, že ste dodržali čas. Teraz pani Guillaume. Pani komisárka, drahí kolegovia, v posledných rokoch náš parlament bojoval za ochranu osobných údajov. Minulý týždeň s rozsudkom súdneho dvora v Luxemburgu sa ukázalo, že nie sme sami v tomto boji a že naše ciele zdieľa aj súdny dvor. Súdny dvor potvrdil legitimitu e, dôvodov, ktoré sú obsiahnuté v smernici, ale nazdáva sa, že systematické e, zadržiavanie a prechovávanie údajov všetkých používateľov na istú dobu nie je proporčné. Garancie, ktoré sa týkajú bezpečnosti, spôsobov prístupu a tak ďalej, sú útokom, vážnym útokom na osobné práva Európanov. Tento slabosť tohto textu, ktorý bol prijatý v roku 2005 po viacerých atentátoch, nebol neznámy. Komisia e, sa možno trošku prerátala pri hodnotení. Tento text zastaral v, v dôsledku technologického vývoja, pretože e, dnes je možné vystopovať e, komunikáciu občanov. Aké dôsledky vyvodiť z tohto? Tá, tento rozsudok je silným posolstvom rade. My potrebujeme e, solidné zákony na ochranu osobných údajov, ale musíme predovšetkým chrániť európskych občanov a obnoviť dôveru v inštitúcie, ktoré nad touto bezpečnosťou bdejú. Škandál NSA poukazuje na to, že zachovávanie a prechovávanie osobných údajov bolo zneužité. Aj keď boj proti organizovanému zločinu je naďalej aktuálny, nemôžeme, nemôže to byť na úkor ochrany súkromného života občanov. E, my očakávame, že budúca Európska komisia navrhne v budúcnosti nový e, text. To sú naše očakávania. Ďakujem. Madame Wikström for two minutes. Teraz pani Wikström na dve minúty. Ďakujem. Dohoda e, z Európskeho súdneho e, dvora a rozsudok e, v zásade to je akési potvrdenie toho, čo bolo povedané a teraz všetky členské štáty musia vyvodiť dôsledky z tohto súdneho rozhodnutia. K tomu došlo v rámci, ktorý je celkom známy, právny štát. Smernica o prechovávaní údajov je vlastne tým pádom anulovaná a je nezmieriteľná s našimi základnými právami. Ja s veľkým zadozučinením konštatujem, že súdny dvor bol tak jednoznačný pri svojom vyjadrení pretože my všetci tu chránime svoje práva a základné slobody. A teraz tu máme možnosť zmeniť a vylepšiť legislatívu v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o, e, o sledovanie elektronických e, správ. A keď dôjde k nejakému podozreniu, pokiaľ ide o nejakú neregularitu, zločin a tak ďalej, tak tam samozrejme členský štát môže konať, ale v súlade so svojou národnou legislatívou. Taká je súčasná situácia. A takto vlastne e, e, sa nebude používať žiadne nariadenie ani žiadna európska smernica. Táto smernica musí byť transponovaná do národných legislatív. Vieme, aký je tento proces komplikovaný, ako dlho trvá, pretože to všetko treba prispôsobiť. A my si musíme uvedomiť, že či chceme e, pracovať v tejto oblasti so smernicou alebo s nariadením. Tu komisia bude musieť donútiť Švédsko, bude nútiť Švédsko, aby zaplatilo pokutu za to, že e, Švédsko v E, nesplnilo načas svoje záväzky, pokiaľ ide o transpozíciu. A ja som veľmi spokojný s tým, že 8 mesiacov po tom, čo sme prehrali hlasovanie v Európskom parlamente vďaka Európskemu súdnemu dvoru, sa nám podarilo skoncovať s idiotskou, hroznou, prázdnou smernicou. A ja som videl to, čo povedala rada Rada bola kritická. Našťastie my nemôžeme ignorovať to, čo e, bolo vyjadrené súdnym dvorom. A teraz teda e, komisia môže povedať všetkým členským štátom, aby rešpektovali to, čo je garantované v základných ľudských práv a v charte základných ľudských práv. Je dôležité, aby aby sme boli dôslední. Celá táto záležitosť je naozaj smiešná. Hovorí sa tu o 8 o percentách, e, že to vlastne zamedzilo v 8 nejakému zlo, nejakým teroristickým aktom. Takže my vystavujeme riziku 500 miliónov obyvateľov a je to vôbec neúčinné v boji proti terorizmu. A navyše to porušuje celú sériu princípov. E čo tu má vlastne hľadať takéto skladovanie údajov občanov, citlivých osobných údajov všetkých občanov. Túto kritiku môžeme e, vzniesť aj na SWIFT, PNR a na ďalšie národné legislatívy, ako napríklad na švédsky zákon o prechovávaní a uchovávaní údajov. Takto e, s týmto rozsudkom súdneho dvora v prípade, že nebude považovaný za ilegálny, bude musieť byť rešpektovaný a jeho e, dôsledky splnené. A treba skoncovať s touto legislatívou, ktorú tu máme 8 rokov a ktorá je neproporčná. Ďakujem, pán Murphy. Time. Myslím, že toto rozhodnutie mohlo prísť vo vhodnejšom čase. Je to kontext, kde je na celom svete povedomie o e, masovom špehovaní ktorému čelíme. Je to um, kontext, kde útok na um, súkromie, ktorý spustila tzv. vojna proti teroru, bol odhalený uh, rodinskými činmi Edwarda Snowdena. Vítam to rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, aby uh, zrušil uh, túto chartu a špehov a ja si myslím, že reakcia mnohých poslancov je veľmi ironická, pretože je to ich skupina, ktorá ich skupiny to umožnili schváliť len pred tromi rokmi a iní povedia, že je to dobré a tak ďalej, hoci e, zároveň hovoria, že musia bojovať proti terorizmu, tak to znamená, že nevytajú tento rozsudok. E, pamätajme, čo sme tu mali. Vy ste sprivatizovali e, veľkého brata, internetové e, firmy a telefónne firmy, ktoré špehujú e, hromadne e, ľudí, ich údaje, ich miesto, ich internetové využitie a ukladajú to na dva roky. A pamätajme, komu tu musíme poďakovať. Sú to aktivisti v celej Európe, Bratanierska, za to, že otvorili tieto témy a bojovali a v Írsku obžalovali štát a Digital Rights Írsko spochybňovali zákonnosť tohoto konania. A táto vec teraz není vybavená, pretože všetky tie e, štáty, e, ktoré prijali domáce zákony a teraz musia e, byť vyzvané zo spodu a nemali by byť, komisia by to mala riešiť, ale ak to neurobia, tak musia byť napadnuté žalobami, ktoré Eh, hovoria, ako môže toto byť považované za riadne. A tiež musíme zabezpečiť, že eh, toto víťazstvo eh, nebude zobnuté. Niektoré pripomienky z EPP a hovorcov komisie sú znepokojúce. Hovorca komisie reagoval na rozhodnutie, keď povedal, že my naďalej budeme vážne odhodlaný boj proti terorizmu a trestnej činnosti. Neviem, čo to vôbec má spoločné s týmto rozhodnutím. Znamená to, že môžeme očakávať od Európskej únie antidemokratické smernice pre podporu Veľkého brata? Ďakujem teraz pán Weidenholzer. Ďakujem pán predseda. E, e, rozhodnutie e, Európskeho súdneho dvora o ukladaní údajov je dôležitý rozsudok a nemecký novinár povedal, že dokonca tu nastáva zmena v ochrane základných práv a Ehm, tento rozsudok e, nastáva v historický moment, čo týka ochranných údajov. E, je to ehm, zvyhnutý prst e, voči všetkým tým, ktorí sa vyslovali za ukladovanie údajov a mysleli si, že to bude viesť k väčšej bezpečnosti. Ehm, tento rozsudok vedie k tomu, že podľa mňa je ukladanie údajov e, porušenie základného práva, preto e, nie je priateľné v rámci európskeho práva. A e, rozhodnutie súdu zaklada zásady nutnosti a tiež e, riadného konania. My vieme, ako fungujú európske inštitúcie, no zároveň je to aj e, výzva, ktorú musíme brať vážne, e, aby sme jednoducho presne len do bežného života tvrdil sa, že sa nič nedieje, by bolo uh, fatálne. Uh, musíme sa starať o to, aby to bolo zase do rámca, aby uh, jednotlivé práva museli e, byť jednotlivé prípady e, diferencované podľa toho, e, či má ešte zmysel. Ďalej ukladať údaje je to opravnená otázka. Musíme tu skladať účty obyvateľom a európsky zákonodárca je tiež nutený konkrétne predpisy, ako napríklad údaj o SWIFT alebo o cestujúcich preveriť čo do splnenia kritérií a to rýchlo a zároveň musia členské štáty preveriť svoj e, právny e, stav, e, pretože v konkrétnych čas prípadoch budú musieť svoje zákony prispôsobiť a v každom prípade je e, čas paušálneho a e, nerozlišovaného e, prístupu ukladania údajov skončený. Madame Hirsch. Ďakujem a ďalej pani Hirsch. Erte Damen und Herren, Vážené dámy a páni, e, tu na, e, na e, takýto jeden kľúč sa môžu milióny údajov v európskych občanoch uložiť, že kto volal kedy komu a akú SMS-ku poslal. Tieto miliónosobné bezúčelové zbierky údajov občanov na teraz, e, chvála Bohu, skončili a e, v rámci e, tohoto prístupu každý z nás bol pod všeobecným podozrením a to nie je možné. A ja žiadam komisiu, aby sa pred Európanmi ospravedlnili za to, že dlhoročne ich špehovali a sledovali, čo nie je možné pre e, normálnych e, bezúhodných občanov. A čo ešte šokujúce, že e, ani keď nevyskol atrament na tomto rozsudku Európskeho súdneho dvora, kolegovia ako pán Weber od konzervatívcov už teraz hovoril, že potrebujeme nový predpis a návrh komisie na paušálne ukladanie údajov. Toto je ako keby ste posiapali naše práva. To je nemožné. Nemôžete nám naháňať strach s trestnou činnosťou, terorizmom, nemecké najlepšie či príklad e, bývala e, ministerka e, spravodlivosti z FDP Sabine zabrania tomu, aby v Nemecku sa paušálne ukladali údaje a policia urobila výbornú prácu a naproti tomu um, oni uh, komis- policia tvrdila, že e, nepotrebuje žiadne paušálne ukladanie údajov ani na národnej, ani e, na e, európskej úrovni. Madame Sipel. Ďakujem teraz pani Sipel na dve minúty. Ďakujem. Ďakujem. Európsky súdny e, dvor Európsku e, smernicu o e, pasovnom ukladne údajov e, potopil. E, štáty musia chrániť svojich občanov, ale e, absolútne e, platí e, sloboda a um, občianské práva. E, um, tento rozsudok e, nielen spochybne e, konkrétne ako napríklad lehotu ukladania, ale jasne hovorí, že nie je účelné a prípustne, aby sa paušálne ukladali údaje o všetkých občanoch a um, tým pádom sa porušuje a súdny dvor dáva do stredovodu budúcich rozhodnutí veci, ako je prezumcia nevinných občanov. A teraz tu stáva otvorená otázka, či komisia predloží nový návrh, alebo či je paušálne ukladanie údajov zmetené zo stola naozaj. Ale e, predbežne sa tu otvára ešte ďalšia otázka. Keď e, Európska smerica nie je v súlade e, zložiteľná s e, Európskou e, chartou, tak platí to, tento, táto zásada aj pre uplatňovanie toho v členských štátoch. Ja by som to považoval za dôsledné, aby sa teraz vylúčili všetky národné prípady jej uplatnenia, alebo aby vôbec sa s ním nezačalo. A to isté platí aj s ďalšími systémami, ako napríklad pasažierské čísla, SWIFT a ďalšie a e, pri aktuálnej debate o ochrane údajov e, v hospodárstve a v e, štáte a tajných službách, už, kde už nemôžeme vôbec kontrolovať tieto orgány, musíme opäť vyjasniť, ako chceme základné práva a slobodu aj v digitálnej dobe chrániť. Teraz potrebujeme jasné odvolenie sa na naše spoločné hodnoty, na naše zásady demokracie a právnej štátnosti. Európa tu potrebuje nový začiatok. Ďakujem. Just now we were waiting for Madame Gomes. Ďakujem, teraz sme čakali na pani Gomeš. Nie? Dobre, začneme s postupom každý aj a prvý reček je pán Tarabela, jednu minútu. Madame la Pani komisárka, pán predsedajúci, súdny dvor v rozsudku povedal, že Európska smernica je široký a vážny zásah do základných práv, e, nerešpektuje osobné údaje, súkromný život a treba jeho dosah limitovať. E, uchovávať e, dlhodobo a neodôvodnené osobné údaje je nepriateľné. Je pravdou, že táto smernica z roku 2006 E, bola inšpirovaná istými faktami. Z FIFT alebo PNR sme povedali, to je zbieranie e, často zneužívajúcim spôsobom údajov. Treba rešpektovať súkromný život. Teraz sa máme o čo oprieť pri týchto e, veciach. Hovoríme o dohode o slobodnej e, výmene z USA, e, kde sú tieto údaje e, skladovateľné. Súdny dvor e, nám potvrdil, že osobné údaje sú dôležitou hodnotou a nemožno do súkromného života európskych občanov len tak zasahovať. Ďakujem pekne, pán Engström, na jednu minútu. Tak, herr talman. Ja, EU-domstolen har nu konstaterat att det här är ett... Ďakujem, konštatujem s touto dohodou, že my tu máme smernicu, ktorá je ilegálna a je považovaná za neplatnú, ale ako už bolo povedané, e, niektoré národné legislatívy, ktoré ju transponovali, budú stále v platnosti. Komisárka Malstrom je teraz odpovedná za to, aby bránila ľudské práva. Chcem vedieť, čo chce urobiť, aby garantovala, že členské štáty čo najrychlejšie stiahnu legislatívu, ktorá vyplýva z transpozície tejto smernice, tak ako e, to urobilo napríklad Švedsko. Čo chcete robiť, pani komisárka, aby ste garantovali, že e, táto legislatíva bude stiahnutá rovnako ako dohoda SWIFT, ktorá porušuje tie isté princípy a kritizuje ju e Európsky súdny dvor. Toto permanentné sledovanie občanov a ich krokov, činov a gest je nepriateľné. Táto dohoda SWIFT USA by malo byť takisto pozastavené, pani komisárka. Ďakujem. A teraz pani Gomeš Nebola som pripravená na vystúpenie, ale rada by som vystúpila. Chcela by som privítať toto rozhodnutie súdneho dvoru, pretože má dopad nie len na smernicu, ale aj pre národné legislatívy. A my dúfame, že komisia zasiahne tak, aby e, sa to, e, sa to e, dostalo aj do národných štátov, aby tie svoju zákon, svoje zákonodárstvo upravili v súlade s týmto rozhodnutím. A Toto všetko súvisí s ochranou údajov. E, údaje, ktoré poskytujeme USA, musíme mať garanciu, že nám USA budú garantovať nezneužívanie e, pri administratívnom používaní týchto údajov. S údajmi európskych občanov by sa malo zaobchádzať tak, ako s údajmi o amerických občanov v Európe a teraz dávam slovo pani komisárke Malmström na záverečné slovo. Ďakujem, pán predseda, um, poslanci, ďakujem za túto rozpravu, ako som povedala komisia. Uh, víta toto rozhodnutie súdu, keďže zohľadňuje uh, tú kritiku, ktorú sme mali v uh, našom vlastnom hodnotení pred pár rokmi my hodnotíme um, úplné dôsledky toho uh, rozsudku a trvá to čas. Musíme to uh, pozorne shodnotiť s našimi právnymi expertami. Nemám pár vecí už je teraz jasných. Poprvé, ako ste všetci podali, uh, to uh, vyhlásenie o neplatnosti um, prebehne okamžite. Uh, dátome priamo vstup do platnosti, to znamená, že sa vracame do situácie ktorá bola pred e, prijatím smernice o uchovaní údajov 2006, a preto aj komisia prijala potrebné kroky, aby stiahla e, tú žalobu proti Nemecku a preto e, tie pokuty, ktoré boli udelené Švedsku, budú vrátené. A tiež je jasné, že podľa toho rozsudku národné zákony Českých štátov nie sú priamo postihnuté tým rozhodnutím a každý štát musí zhodnotiť, či je potrebné zmeniť národnú Eh, legislatívu a bude to eh, vecou národných súdov rozhodnúť, či eh, príslušné ich zákony podľa respektujú zákonné práva. Bolo tu pár otázok k dohodám o PNR a TFTP. Mm, ako som povedala, my pozorne hodnotíme a znovu hodnotíme tieto No, zdá sa, že vzhľadom na to, že tie dohody poskytujú dostatok ochranných doložiek a tiež ich reviduje tým, e, ktorý sa zaoberá e, národnými e, predpismi ochrany údajov, tak uh, musíme počkať a vrátim sa k tomu. Čo sa týka smernice PNR, ktorú komisia navrhla, ktorú sme veľakrát diskutovali v tejto plenárke, tieto dve veci nie sú porovnateľné. Navrhovaná EU PNR smernica rieši všetky uh, problémy a e, tedy, ktoré e, spomenul rozhodnutie súdu e, o smernici o ochrane údajov, pretože to obmedzuje prístup k údajom a bude to obmedzené len na vysvedčených odborníkov a použitie týchto údajov sa bude obmedzovať na boj proti vážnej trestnej činnosti a terorizmu a akékoľvek ďalšie používanie citlivých údajov je zakázané. Ako som povedal, my mm, budeme pracovať ďalším parlamentom na návrhu EU PNR smernice a môžeme spoluhodnotiť, či mm, to mm, prísne obmedzenie a zabezpeky mal žuby ďalej e, posilnené. Nedávno bol e, prijatý materiál o z agentúre pre základné práva EU a tieto poskytli veľmi užitočnú inšpiráciu. E, veľmi e, ťažko teraz povedať, čo sa bude ďalej diať. Teraz, e, pán Weber, musíme ešte počkať a urobiť veľmi mm, pozorné hodnotenie. Ak e, by e, sa mal predložiť nový návrh, tak by musel zohľadniť výsledok e, rozsudku súdu, ale tiež E, reformu ochrany údajov, e, ktorá tu bola tak často diskutovaná, musíme počkať si na pokrok nej. ak si pamätáte, hovorili sme o poštokholmskom programe a e, v tom dokumente sme povedali, že my zrevidujeme smernicu o ochrane údajov, ktorá bola spomenutá v rozsudku s ohľadom na potreby ochrany údajov. A ak Ehm, bude predložený e, nový e, návrh smernice o uchovaní údajov zohľadňujúci to, čo povedal súd, tak to bude e, v novej legislatíve, ktorá určuje úplnú účasť zo strany Európskeho parlamentu a tým zaručuje jeho kvalitu. No, mm, toto je príliš skoro na to, aby sme to hovorili a určite sa k tomu budem musieť vrátiť potom, ako zanalizujem všetky právne aspekty toho. The... Ďakujem, komisárka. Teraz e, zatváram rozpravu a ďalší bod na programe je vyhlásenie e, podpredsedničky e, komisie a vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnosť a to je náboženská sloboda a kultúrna rozhodnosť. Najprv vystupí pán Kulk.